Správa Mlinár. Gender mainstreaming v práci parlamentu, zohľadnenie rodového hľadiska. Najskôr pani spravodajkyňa, 4 minúty. Commissioner. E, ďakujem, vážená pani predsednička, pán komisár, pani komisárka Ide o zabezpečenie v konečnom dôsledku skutočnej rodovej rovnosti v našej spoločnosti. Aby sme sa dostali k takémuto výsledku, tak e, myšlienky alebo nápady, ako zabezpečiť túto gender equality, tie sa musia dostať do mysli a srdc tých ľudí. E, rodová rovnosť sa musí stať prirodzenou súčasťou každodenného života, ale skutočné akceptovanie rodovej rovnosti znamená výrazné zmeny v nastavení správania, a nielen voči ženám, ale takisto sa to dotýka aj chápania E, kvality a vzťahov medzi ľuďmi ako takými. E, je to oblasť tak závažných a ďaleko siahlých dôsledkov, e, že budí aj veľkú mieru odporu. Väčšinou ženy sa o takýchto veciach bavia, diskutujú a robia tú prácu, ktorá vedie k posilneniu vedeckej bázy pre tak nevyhnutné kroky pre implementáciu rodového hľadiska do každodennej reality preto by som sa chcela úprimne poďakovať všetkým kolegom, ktorí prispeli k tejto správe, ktorí spolupracovali veľmi konstruktívnym a férovým spôsobom. Rada by som ich spomenula. Julie Ward, Sepa Putikainen, Elena Frenca a Monika Vana. Bez takto produktívnej horizontálnej spolupráce by sme nemali takýto výsledok, ktorý máme pred sebou a tým je zdieľaný a rovnovážny text. Ale pokiaľ ide o verejnú mienku, tak eh, rodová rovnosť je stále ešte veľmi neznámym a aj pochybňovaným konceptom. Z praktického hľadiska táto koncepcia znamená integrovanie rodovej perspektívy, rodového pohľadu na implementáciu a nastavenie, monitorovanie politík. Zahrania a eh, vyžaduje si eh, do tých programov zakomponovať hľadisko rovnosti medzi mužmi a ženami. Takisto sú tu tie nevyhnutné kroky, ktoré sa týkajú budovania povedomia a zmeny toho vnímania. Tri hlavné body, ktoré sa vzťahujú na gender mainstreaming. Poprvé ide o to, že je to proces, ktorý podporuje rodovú rovnosť v rámci polit- oblasti politik a nie je tu žiadna politika, ktorá by z toho vypadávala, pretože tá potreba gender mainstreamingu je horizontálna to je jedna z hlavných požiadavek tohto. A ďalej ide o zastúpenie mužov a žien v tých konkrétnych oblastiach politík a tam sa jasne to prejavuje aj na výsledku jednotlivých eh, politík. Eh, bohužiaľ, eh, nie je tu konkrétny dopad, pokiaľ ide o rozhodovací proces v oboch rozmeroch. Po druhé, parlament postupne nad rámec niektorých uznesení pripravil aj mainstreamingovú štruktúru alebo teda pre mainstreamovanie týchto rodových ohľadísk. Avšak táto štruktúra nie je dostatočne efektívna. Je čas na korektívne, alebo teda nápravné opatrenia a lepší mechanizmus, ak sa chceme vyhnúť tomu, aby takéto uznesenie neostalo len eh, niečím na papieri, niečím prázdnym, prázdnym, eh, prázdnou deklaráciou. A ide o to, aby to bolo nasledované aj dobrým príkladom, aby žili tú, tú podstatu a aby sa ukazovalo, ako sa to má realizovať E, rodová rovnosť a rodové hľadiska, to sú veci, ktoré sú zakomponované aj na úrovni zmluvy. A to, ak nie tie členské štáty majú byť tým príkladom pri implementácii. Preto my sa snažíme v rámci správy vybudovať medzinstitucionálnu sieť, ktorá bude zapájať aj okrem iného radu a komisiu. Ja sa domnievam, že tvorcovia politik, ktorí e, citlivo vnímajú otázky rodov, e, tí by mali potom zohľadňovať to, akým spôsobom mohli mať lepší prospech muži a ženy z lepšie nastavených rodových politík. E, parlament ešte ani zďaleka sa nepriblížil do dosiahnutia cieľov v týchto oblastiach. Ja dúfam, že táto správa zvyši povedomie o tejto téme a že sa približíme potom aj do fáze implementácia a budeme ambicioznejší v sledovaní našich cieľov. Ďakujem pekne, e, pani spravodajkyňa. Teraz máme proces spontánnej rozpravy. Mnohí z vás sa zapísali, prihlásili. E, malo by to byť 5 minút. E, dám viac priestoru, pokúste sa to ale stručne vybaviť, tak aby mali priestor aj ostatné kolegyne, kolegovia. Najskôr pani Sodrová. E, ja by chtěla poděkovat paní spravodajce Mlinár za předložení... Chcela by som sa poďakovať pani spravodajkyne Mlinár za predloženie správy, pretože si myslím, že je správne, aby Európsky parlament, ako povedala sama pani spravodajkňa, vyšiel príkladom a aby zhodnotil, aké príležitosti dáva ženám, ako političkám, tak aj vo vyšších administratívnych funkciách. V tejto oblasti e, vnímame skutočné nedostatky a preto doporučujeme, aby vedenie Európskeho parlamentu sa zaoberalo touto situáciou, aby dosiahlo vyššie zastúpenie žien, predovšetkým v tých vyšších administratívnych funkciách, kde by to malo byť až 40 aby takisto pre ženy tu boli vytvárané podmienky preto, aby túto funkciu mohli vykonávať. Myslím, že to sú všetko veľmi správne opatrenia. Bohužiaľ, v tejto správe sú ale návrhy, s ktorými nemôžem súhlasiť. Napríklad to, aby gender mainstreaming bol predmetom školení, certifikovaných kurzov, aby každý výbor musel spracovať akčný plán pre toto začlenenie do svojej agendy. Obávam sa, že ide o veľkú administratívu, ktorá by nesplnila ten účel. A takže ak budú tieto pozmeňujúce návrhy prijaté, a ak zostanú, tak nebudem môcť za správu hlasovať. Ďakujem. I just asked you to try to be Práve som vás požiadala, aby ste sa pokusili o stručné vystúpenie, aby mali priestor čo najviac, e, Adam Ward, čo najviac poslancov je malo priestor. E, ďakujem, pani predsedajúca. E, dnes mám narodeniny. Zajtra, 8. marca, je Medzinárodný deň žien. A náhodou aj moja mama oslavuje zajtra narodeniny. A som tak hrdá, že v rámci týchto dní takýchto, ktoré môžeme oslavovať a kde budeme si pripomínať práva žien a boja za, za tú rodovú rovnosť, že toto je správa, po ktorú som sa ja podpísal ako spoluautorka. Podporujeme tie najvyššie štandardy a nastavujeme príklady najlepšie, pokiaľ ide o inštitucionálne a medziinstitucionálne rodové rovnosti. Pokiaľ ide o tieto otázky, teda tej rodovej rovnosti a práv žien, tak to je skutočnou súčasťou toho európskeho projektu. Preto je naozaj príznačné, že počas e, Medzinárodného dňa žien sa pozrieme veľmi pozorne na to, čo tu robíme, kto prijíma tie rozhodnutia a či my sa vidíme nejakým spôsobom reflektované v tých e, štruktúrach moci. Gender mainstreaming si vyžaduje záväzok tak od žien, ako aj od mužov, aby došlo k zmene. A ja naozaj e, chcem pochváliť túto správu. Pani Tomášek. Áno, ja podporujem správu v tom, že hovorí o lepšom angažovaní, lepšom zapojení žien do politiky, tak by sme dokázali dosiahnuť lepšie, kvalitnejšie sociálne politiky, ktoré majú byť implementované e, v prípade oboch agent A to by malo umožniť ženám byť úspešnejšími aj v oblasti podnikania, aj spoločnosti, podniky by mali mať širšiu databázu talentov, ktoré im potom umožnia lepšie, lepšie fungovať. Európske inštitúcie musia byť predvoji tohto procesu, musia umožniť ženám, aby sa dostali do lepšej situácie. Ja ale bohužiaľ nemôžem podporiť túto správu, pretože ide nesprávnym smerom. Ja som nikdy nepočula horšie návrhy, pokiaľ ide o harmonizáciu súkromného a pracovného života. Nemôžeme dovoliť takéto zasahovanie, aby politiky v totalitných režimoch e, sa nepokúšali o podobné. A to naozaj hovorí veľa o tomto návrhu. E, ďakujem pekne, pani predsedajúca. Na rozdiel od mojej predrečníčky, e, tak ja by som sa chcela skutočne obsahovo pripojiť k pani Minárovej, k pani spravodajkyni ten e, návrh, ktorý bude zajtra predložený a ja dúfam, že aj e, bude veľkou väčšinou podporený, tak ako to bolo na výbore FEM. A je to skutočne príznačné z pohľadu medzinárodných žien. Ukazuje to veľkú potrebu konať z pohľadu gender mainstreaming, tak z pohľadu zastúpenia žien a zvýšenia podielu e, žien nie len pri tom, čo robia, ale aj pokiaľ ide o pozície predsedajúcich a podpredsedajúcich výborov, ale aj pokiaľ ide o napríklad zavedenie Gender Impact Assessment, čiže hodnotenia vplyvu na základe rodového hľadiska ďalej e, naše vlastné e, rozhodnutia, ktoré tu robíme, ale takisto aj e, realizáciu tzv. rodovo podmieneného rozpočtovania, gender budgeting, tak ako sa to už dlhšie spomína na pôde parlamentu. Dôležité je, aby po včerajšom hlasovaní, po tých pekných deklaráciách a slovách nasledovali aj tie činy, aby skutočne to bolo pretavené do praxe, hlavne pokiaľ ide o posilnenie tej siete gender mainstreaming teda snemovni, aby to bolo aj v rokovacom poriadku a aby aj komisia skutočne e, predložila správu o rodovej rovnosti. Pani Tont. Hvala lepa za besedo. Seveda se želim najprej zahvaliti poročitelju. Ďakujem pekne. Hovorí pani Tomč, ja sa chcem poďakovať pani spravodajkyni za kvalitnú prácu a je to zrejme náhoda, že zajtra je práve Medzinárodný deň žien ja si myslím, že takéto témy by sme mali riešiť aj počas iných dní. A myslím si, že ešte stále je tu veľká miera nerovnosti v mnohých oblastiach. Napríklad pokiaľ ide o podnikateľskú sféru, podnikanie, e, pokiaľ ide o otázku zastúpenia žien e, v tých vedúcich e, pozíciách podnikov, tam je veľká miera nerovnosti je dôležité, aby prebiehali tie zmeny v rámci spoločnosti, v rámci politiky, aby bola zastúpené, aby boli zmeny silnejšie zastúpené aj v rámci podnikateľskej sféry. To by určite z môjho pohľadu prispelo k efektívnosti a lepšej práci týchto podnikov. Je dôležité, aby sme sa dostali eh, k takému bodu, že už nebudú potrebné kvóty, eh, pokiaľ ide o rovnoprávne postavenie žien. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. E, hodnotenie vernej politiky to je určite bez e, pochybností. Rôznymi spôsobmi, e, aby existovala možnosť urobiť toto hodnotenie pre mužov i žien a sa podarilo dosiahnuť rovnomerné zastúpenie žien i mužov. Táto rovnoprávnosť predstavuje ľudské právo. To je nevyhnutné a preto ja vítam toto uznesenie, ktoré žiada, aby Eh, aby v Európskom parlamente eh, sa prispôsobil tomu rozpočet. Väčšia efektívnosť, väčšia transparentnosť, eh, lepšie využívanie zdrojov a to znamená zároveň viac demokracie. Preto zdieľam plne túto, toto uznesenie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pán Škripek. Vážená pani predsedajúca, čítanie tejto správy je dosť neuveriteľné. všimnite si prosím niektoré z týchto absurdností uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti vraj musí zahŕňať práva perspektívy a blaho osôb lgbtiq ako aj osôb všetkých rodových identít a tiež riešenie otázky zastúpenia mužov a žien a osôb všetkých rodových identít v politických oblastiach. aké všetky identity tu spravodajka myslí existujúce alebo také ktoré ešte len niekto prinesie? ďalej aby politiky eú rovnocenne zastupovali chlapcov a dievčatá mužov a ženy ako aj ostatné rodové identity. a snáď tieto osoby už nie sú chlapci a dievčatá? tiež zdôrazňuje význam a pozitívny dosah používania rodovo neutrálneho jazyka a žiada osobitné odborné kurzy o používaní rodovo neutrálneho jazyka pre prekladateľov. a ešte navrhuje zriadiť vnútorný monitorovací orgán. a to čo tu všetko ešte chceme sledovať sa pýtam? vážení kolegovia zo ženského výboru myslím že toto asi nemyslíte vážne. verím že každý z nás chápe pravú podstatu rovnosti medzi ženami a mužmi a to že sme si rovní. preto vás prosím aby ste zajtra pri hlasovaní podporili pozmeňujúci návrh číslo four ktorý je alternatívou k tejto správe. ďakujem. Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Ja by som rada eh, vám všetkým eh, popriala šťastný Medzinárodný deň žien zajtra, avšak eh, táto správa nezlepší postavenie žien a robíme istú prácu za valorizáciu, ale nepodarí sa jej zabrániť zneužívaniu. Z FEM výboru sa stane super výbor, ktorý bude Eh, mať vyššiu pozíciu ako ostatné, čo je proti legislatívnym pravidlám Európskeho parlamentu. Žiaľ, eh, ďalej to bude viesť k ďalšej byrokracii, ďalším procedúram a pri, povedie k menej transparentnosti a menej, menej bude riešiť problémy, ktorým ženy čelia. Preto žiaľ nemôžem podporiť túto správu. Um Pani Jo Šork, ďakujem veľmi pekne. Ide o uplatnenie e, tejto agendy v rámci práci e, parlamentu. Zároveň žiada, aby RÚ aby bolo, bolo zlepšené postavenie LGBT osôb, homosexuálov a podobne všetkých týchto e, osôb sú tu dve výhody v tejto správe. Je jasné, aké daňovo-právne e, prostriedky, aké prostriedky sa míňajú pre gender ideológiu a zároveň e, sú tu všetky podporí to všetky predsudky, ktoré sú vo svete voči Európskom parlamentu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Kenny. Ďakujem pekne v prvom rade. Chcem poblahoželať e, pani Mlinar a e, v roku, si na rok 1973. Vtedy ženy, ktoré sa vydali, museli uh, odísť z štátnej služby, potom uh, sa urobili nejaké zmeny a Európska únia sa snažila presadzovať rodovú rovnosť, ktorou úplne súhlasím. Ro- mali sme všeobecné voľby, ženskí kandidáti a kvóty, zaviedli sa u nás kvóty 30%, zatiaľ čo mnohí ľudia boli proti tomu a, a, a ženy boli zvolené do budúcej vlády. Čiže niektorí možno nesúhlasia s kvotami, ale môže to dobre fungovať. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Kelly. A slovo dostane pani komisárka Jourová. Vážená pani predsedajúca, vážení členovia, chcem poďakovať pani Mliner za tento návrh správy. Gender mainstreaming je dôležitý nástroj na dosiahnutie rovnosti medzi mužmi a ženami pre EÚ. Je to článok 8 zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorá uvádza, že vo všetkých svojich aktivitách únia bude mať za cieľ eliminovať nerovnosti a presadzovať rovnosť medzi mužmi a ženami. Uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti preto nie je voľbou, ale je to povinnosť. Všetky významné inštitúcie vrátane Európskeho parlamentu a Európskej komisie sú konfrontované s permanentnou výzvou, aby zahrnuli uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti v praxi a aby neustále zlepšovali jej efektívnosť. Takzvaný duálny prístup špecificky zacielených krokov na jednej strane a gender mainstreaming na druhej strane sa ukázali byť úspešnými nie len na európskej, ale i na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni. Komisia sleduje tento duálny prístup i v nedávno schválenej stratégii e, roku, na roky 2016 až 2019. Tento strategický dokument v súlade s princípom gender mainstreaming zdôrazňuje potrebu integrovať agendu rodovej rovnosti do všetkých EU politík, legislatívnych e, a program, pri financovaní programov. Je to v praxi zahrňa rodové hľadisko v každom aspekte európskeho zasahovania. To znamená hodnotenie dopadov krokov komisie na mužov i ženy a prevzatie zodpovednosti za úpravy, pokiaľ to bude potrebné, aby rovnosť medzi mužmi a ženami bola e, bola zabezpečená a neprichádzalo k nerovnostiam. Pre monitoring eh, gender, gender mainstreamingu eh, táto hodnotenie uvádza, že komisia vydá správu o gender mainstreamingu v roku 2017. Komisia Interservice služba medzi rovnosť medzi mužmi a ženami, ktorú venie DG Justice and Consumers eh, vedie vedúcu úlohu pri implementácii rodovej rovnosti. Na záver mi dovolte poblahoželať pani uh, k jej narodeninám a tiež všetkým, znám, všetkým prajem uh, šťastný Medzinárodný deň žien. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem, pani komisárka. My vám tiež blahoželáme k zajtrajšiemu medzinárodnému